iniciatíva občanov. No a slovo dostáva spravodajca pán Šepflin. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, podpredseda komisie. Na úvod by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom, s ktorými som spolupracoval na tejto správe o Európskej iniciatíve občanov. Spolupráca bola skutočne príkladná a bolo to tiež príjemným prekvapením pre mňa, že na výbore výsledok hlasovania bol jednomyselný, nož e, nemusíme ste zdôrazňovať, aké je to zriedkavé a to je tiež iste jasný signál a indikácia, e, že Európska občianská iniciatíva je kľúčovým nástrojom e, v rámci inštitucionálnej štruktúry Európskej únie. Základná myšlienka je jednoduchá. Občania Európy musia mať prostriedky na spúšťanie iniciatív na európskej úrovni. Všetci si uvedomujú realitu a vzdialenosť medzi EÚ a občanmi a Európska občianská iniciatíva je jedným zo spôsobov, ako to odstrániť. No a dovolte mi ešte dodať, že právo na iniciatívu európskych občanov neoslabuje demokratické princípy, Eh, jadro eh, eh, demokracie. Nie Európska občianská iniciatíva umožňuje aktivitu občanov a paralelne k tomu, čo robíme my. A rovnako to nie je krokom priamej demokracii, kde občania kde občania príjmajú legislatívne rozhodnutia, čo mohlo fungovať v Grécku antickom, nemôže fungovať v Európe s 500 miliónmi občanov. Nož chceme zmobilizovať dostatočný, alebo prostredníctvom misie aj zmobilizovať dostatočný počet eh, občanov. Ten element mobilizácie netreba podceňovať. Proces zhromaždenia milióna podpisov za rok si vyžaduje organizačné schopnosti, entuziasmus a odhodlanie eh, niečo v Európe robiť niečo politické. No a z tejto perspektívy misia je spôsobom, ako zapájať občanov do európskeho politického života. No a mm, istotne eh, medzi zastupiteľskou politikou a politickým zapojením občanov bude vždy isté napätie. No a keď množstvo občanov dokáže eh, spoločne eh, konať nejaké veci, prispieva to k Európe, no a je to už dostupné ako forma politickej akcie v niektorých členských štátoch čo však rozlišuje a odlišuje európske, eh, európsku politickú arenu od eh, tej v národných štátoch, že legislatívu a právo iniciatív má komisia, aj to mení, dáva to právo eh, občanom legislatívnu iniciatívu a mení to rovnicu v európskej politike. Takže toľko k teórii ICI, Avšak dodnes nástroj neslúbili svoje, eh, nesplnili svoje sluby viac ako 50 iniciatív, eh, bolo iniciovaných, ale ani jedna eh, neskončila legislatívnym aktom. A to je 100%. Nuž v rámci mojich konzultácií ja som ja vidím jasnú, jasné sklama, sklamanie z toho, ako komisia sa vysporadová z ICI, e ktoré dostala. Sú tu tu sťažnosti občanov na byrokraciu, no a vo všeobecnosti, a za to, čo komisia ale právne veľmi korektne postupovala tak, a, tak a nedokázala zapojiť občanov. Ja chcem, aby tieto tieto nedostatky boli odstránené, aby reagovalo na, reagovalo na hlas občanov zodpovednejšie. No a ja dúfam, že slúbovaná reforma ICI skutočne zefektívni tento nástroj. Grazie. Ora la parola vice... Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo podpredseda komisie pán Timmermans. Ďakujem pekne. Chcel by som uvítať diskusiu, pokiaľ ide o Európsku iniciatívu občanov a vítam správu pána Šeplina, myslím si z tohoto hľadiska a je to dôležitý to východisko pre mňa, pokiaľ ide o diskusiu o téme, ktoré, ktoré, ktoré sme sa podievali už počas e, môjho vypočutia, takže máme tu istý základ, ktorý sa môžeme opierať. My, ako Junckerová komisia, sme povedali, že my sa chceme zamerať na tie veľké veci a tam sa chceme, na to sa chceme sústrediť. To znamená, že keď chceme takto postupovať. Niekedy je dôležité aj zmeniť ten postup a myslím, že z tohto hľadiska Európska iniciatíva občanov môže znamenať istý cenný príspevok. Je to istý nástroj, ktorý znamená pre občanov možnosť snažiť sa ovplyvniť priamým spôsobom politiku. Umožňuje občanom zmeniť agendu na európskej úrovni, presadiť niektoré témy, ktoré ich trápia. A preto je to istá možnosť, ako zahájiť politický dialog. Keď som pôsobil v konvente a zastupoval som Lanský parlament, sám som bol zapojený do prípravy pravidiel pre Európsku iniciatívu občanov a dnes vlastne medzi mojou zodpovednosti patrí to, ako zabezpečiť, aby to fungovalo lepšie a primárnym spôsobom. Zároveň je to istý nový, mladý nástroj, ale máme to už určité skúsenosti. Minulý rok, alebo tento rok v marci, komisia vydala správu, ktorá sa týka hodnotenia za prvé 3 roky fungovania, takže bolo tu 34 iniciatív, ktoré boli zaregistrované a kde sa zbierali podpisy. 3 úspešne prekročili milión podpisov a celkovo asi 6 miliónov občanov podpísalo takéto iniciatívy, takže to značné čísla. E, tieto, toto úsilie znamenalo, že sa spojili ľudia, ktorí sa zapodívali rovnako tému, zmýšľali rovnako, boli tam nové myšlienky, ktoré vlastne sa um, dali do pozornosti európskej verejnosti, zvýšila sa participatívna demokracia a bolo možné vlastne posilniť tak povedz, európsky ľud demos. Ale zároveň musíme samozrejme pracovať na tom, ako zlepšiť ehm, túto iniciatívu bola mm, jednoduchšia pre užívateľov. Preto vidím tú správu pána Šeflina, a samozrejme je dôležité vyvodiť isté závery. To znamená, že my sa snažíme už momentálne implementovať niektoré opatrenia. Spomeniem niektoré z nich. Komisia vytvorila špecifikované kontaktné miesto, ktoré sa ktoré, bolo, ktoré dostalo vlastne 1200 otázok v jednotlivých jazykoch EÚ, pokiaľ ide o výklad jednotlivých pravidiel. Snažíme sa podporovať organizátorov. Keď sa zaregistruje takáto Európska iniciatíva občanov, tam ide o právne požiadavky a prípadne technické alebo justičné aspekty. Takže pokiaľ ide o naše povinnosti v rámci nariadenia, ale ideme aj nad rámec, donúkame online hosting na e, serveroch komisia, to bezodpadne. Pokiaľ ide o, o problematiku e, údajov, údajov, tak my tu apelujeme na členské štáty, aby zjednodušili pravidla, ktoré sa týkajú samotných údajov, aby všetky obč- všetci občania mohli vykonávať toto svoje právo a podpísať Európsku iniciatívu občanov, ktoré záujem. Zároveň by sme mali posilniť úsilie, ak to je nevyhnutné. A preto nie som tu preto, aby som veľmi pozorne počúval, pokiaľ je váš, váš názor na to, ako tento nástroj funguje, aby sme diskutovali o myšlienkach, ako to vlastne zlepšiť. Komisia veľmi vážne berie e, apel na Eh, legislatívnu revíziu naredenia o Európskej iniciatíve občanov. Je dôležité samozrejme doladiť cieľ a rozsah pôsobnosti. aby by sa išlo tú cestou, ide tu o to, aby sa pozbierali fakty, eh, informácie a aby sme vnímali citlivo zainteresované subjekty. Komisia sa chce poďakovať samozrejme parlamentu za konštruktívny prístup, pokiaľ ide o zlepšenie tejto oblasti a chcel by som sa osobne poďakovať a pogratulovať pánovi Šuplinovi za eh, odvedenú prácu. Skutočne výborne ste pracovali, pokiaľ ide o analýzu implementáciu Európskej iniciatívy občanov a pokiaľ ide o možné hľadanie koncenzu naprieč politického spektru a pekra výborov. Takže vy sa tu nesnažíte odvádzať vlastne stranickú prácu, snažíte sa pomôcť občanom, aby sa lepšie prepájali a niekedy vlastne aby vôbec prvýkrát sa spojili s európskou úrovňou, pokiaľ ide o vedenie politického dialógu a myslím si, že komisia mala byť pripravená vykonať potrebné kroky, aby sa toto vlastne stalo prístupnejšie, jednoduchšie a úspešnejšie. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán podpredseda. A teraz dostane slovo pani Kaufmann. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán podpredseda komisie. Chceme a potrebujeme mať silnejšie zapojenie občanov, pokiaľ je európsky projekt zjednocovania. Preto je veľmi zásadné, aby vlastne po troch rokoch Európskej iniciatívy občanov sme vedeli určité závery. Aby táto iniciatíva mohla fungovať tak, ako sme si želali, je dôležité vykonať nielen také drobné úpravy, ale zásadnejšie. To znamená, že v zásade by sa malo celkovo prepracovať celé nariadenie. Pokiaľ ide jednotlivých organizátorov týchto iniciatív, potrebujú širokú podporu vrátanie právneho poradenstva prostredníctvom kontaktných orgánov členských štátov. A po registrácii iniciatívy musí mať možnosť sami rozhodnúť, kedy vlastne zahája kampaň. Pokiaľ ide o podpis takejto iniciatívy v žiadnom štáte, by to nemalo byť prepojené s odovzdaním nejakého osobno identifikačného čísla a pán podpredseda komisie rozhodne potrebujeme vyslať jasný signál mladým ľuďom. To znamená, že ak niekto má 16 rokov, mal by možnosť podporiť kdekoľvek Európskej únii takúto iniciatívu. Pokiaľ o správu, ktorú predkladá parlament, je podľa mňa veľmi dobrá a verím, že komisia skutočne veľmi rýchlo zareaguje na naše návrhy. Pán Timmermans, pokiaľ ide o túto iniciatívu, je dôležité, aby sa tele rozvíjala a stala sa nástrojom, ktorý prospie našim občanom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz za výbor pre petície. Pani Besera, ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, pokiaľ ide o Európsku iniciatívu občanov, je to vlastne E, taký prvý nástroj participatívnej demokracie, ktorý sa utvoril práve preto, aby európsky občania mohli mať priame kontakty s európskymi inštitúciami, mohli aktívnym spôsobom ovplyvňovať riadenie Európskej únie. Po troch rokoch sa ukázalo, že to nefunguje a keď niečo nefunguje, jednoducho je dôležité to zmeniť a upraviť a práve preto sme požadovali od komisie, aby vlastne sa zapodieval takouto možnosťou revízie. Takže je dôležité, aby, sa, aby občania mali v dispozícii potrebné nástroje na to, aby mohli využiť tento, tieto možnosti. No a pokiaľ ide o požiadavky administratívnej oblasti, musia to zjednodušiť a je dôležité vytvoriť jednotný systém identifikácie. To znamená, že dôležité je mať jednotné kontaktné miesta, a to vo všetkých členských štátoch a naša, my sme toho názoru, že pokiaľ ide o Európsku iniciatívu občanov, je dôležité, aby tu boli nové možnosti, zrealizovala sa rozsiahla revízia, aby tento, táto iniciatíva lepšie fungovala, lebo to pomôže našej demokracii. Ďakujem pekne. Teraz pristúpim rečníkom za politické skupiny a za EPP má slovo pán Čáky. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja si myslím, že pokiaľ ide o Európsku iniciatívu občanov, tak e, ako sa vlastne spomínal aj v správe, je to veľmi dôležitý nástroj a myslím si, že to počerkuje to, že tri rozličné výbory sa zapodívali touto otázkou. Myslím si, že je dôležité zvoliť taký pozitívnejší prístup a pozitívnejšie riešiť túto iniciatívu. A žiaľ, tie prvé tri roky neprebiehali veľmi dobre, tak stavíme sa k tomu kriticky, avšak sme veľmi radi, že je tu dosiahnutý konsenzus a Zároveň ako podpredseda petičného výboru zdieľam tento názor. Je rozhodne veľmi dôležité, aby naši občania e, cítili tieto možnosti, že môžu ovplyvniť európske inštitúcie, môžu sa na ne obrátiť a Vieme, že niektoré veci sa momentálne riešia na Európskom súdnom dvore. V každom prípade dúfam, že Európska komisia e, využije pravidlá ktoré sa týka prípustnosti niektorých iniciatív, že ich budú uplatňovať takým flexibilnejším spôsobom. Pokiaľ ide o e, vás, pán Timerman, chcel by som vás zapelovať, aby ste boli takí flexibilnejší, aby mali úspešné iniciatívy. Ďakujem za SAD, pani Breso. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi Šopflinovi, odviedol vynikajúcu prácu a preto to hlasovanie dopadlo jednomyselne. Chcem sa poďakovať aj pani Kaufmann, tieňovej, e, fiktívnej tieňovej spravodajkyni, ktorá sa tomu dlhé roky venuje. Pán e, Timmermans, my sme s veľkým potešením si vypočuli angažovanosť komisie. E, nie však pochybnosti o tom, že tieto prvé tri roky jasne ukázali, že táto európska iniciatíva občanov e, nefunguje tak, ako by mala. Chcem pripomenúť, že e, postupne nie registrácie, ale postup, ktorým sa overuje, že iniciatíva občanov je prípustná. To treba upresniť a treba taktiež uľahčiť zber podpisov. My sme predložili viacero návrhov, vďaka ktorým by sa tento zber mal uľahčiť a teda eh, podporiť eh, možno, že účasť občanov, potom lehoty na predkladanie, začiatok eh, zberu podpisov, elektronické podpisy, podpisy a tak ďalej. A je tu ešte jeden dôležitý bod a síce návrh komisie. Tu by sme chceli skutočný záväzok zo strany komisie. Ak budeme mať podpisy, tak potom komisia sa musí zaviazať, že predloží e, návrh. Teraz pán Ujazdovský za EKR. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený prítomný, my sa chceme poďakovať pánovi Šöpflinovi, spravodajcovi, nielen za konsenzus, ktorý sa mu podarilo zaručiť, ale predovšetkým za to, že od samotného začiatku predložil správu, ktorá chce oživiť inštitúcie. Aspoň my sme to tak vnímali na začiatku. Jeho návrhy mali odstrániť byrokratické prekážky a zaručiť naozaj dobré uplatňovanie tejto iniciatívy. V správe je veľa rozumných aspektov a mali by sme sa nimi zaoberať. Je to v prvom rade otázka na komisiu a síce, či by e, bola e, schopná e, vlastne ukončiť také svojvoľné činnosti. Jedna naša iniciatíva, jedna iniciatíva pardon, už bola zamiatnutá komisiou, ale to by sa nemalo v budúcnosti zopakovať, pretože e, ak je zozbieraný dostatočný počet podpisov, tak e, by sa skutočne e, mala začať legislatívna práca my dúfame, že komisia príde so zmenou nariadenia. To bude skutočný test. Správa je teda vynikajúca. Ešte raz ďakujem spravodajcovi, ale teraz je to v rukách Európskej komisie. Ona bude musieť rozhodnúť. Ja apelujem aj na to, aby toto právo bolo skutočné nielen na papieri. Ďakujem. Teraz eh, ALD, pán Görens. Ďakujem pekne. Táto iniciatíva je naozaj novátorská. V Lisabonskej zmluve ide o to zvýšiť demokratickú legitimitu EÚ a samozrejme každého to musí tešiť, teda, že sa budú občania viac zaujímať o dianie v EÚ, ale my si myslíme, že po štyroch rokoch by sa malo vyhodnotiť fungovanie bez toho, aby sa pochybnila samotná podstata tejto európskej iniciatívy. Viaceré iniciatívy narazili na rôzne prekážky a nakoniec e, z toho nič nebolo. Spravodajca dobre opísal e, prácu e, výboru pre ústavné otázky a tento výbor chce jednoznačne zlepšiť fungovanie tejto európskej iniciatívy občanov. My sme za zjednodušenie postupov a rovnako by sme chceli, aby komisia e, e, registrovala iba časť iniciatívy, ktorá by spadala do jej právomoci a zvyšok by bol postúpený buď e, národným alebo regionálnym úradom. Chceli by sme ešte ako ALD upresniť, že komisia by taktiež mala pripustiť aj iniciatívy, ktoré sa týkajú primárneho práva EÚ. Tu je zjavné, že fungovanie EÚ je často paralizované e, obmedzeniami zmluvy. A možno, že aj zmeny zmluv by mohli vyplynúť z iniciatívy občanov. A my tu máme návrh spolu so zelenými, tak aby e, sa táto iniciatíva mohla rozšíriť aj na záležitosti, ktoré by súviseli so zmluvou. Ďakujem pekne. Teraz za GUE NGL pani Spinelli. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. EÚ objavila participatívnu demokraciu po kríze. Táto iniciatíva bola reakciou na krízu, aj keď tá účasť sa až tak výrazne nezvýšila. E, zo žiadnej európskej iniciatívy občanov nevznikol legislatívny návrh. Správa kolegu Šupfrida možno, že nie je dokonalá. Mm, Nebudú sa môcť eh, vďaka tomu zmeniť eh, zmluvy, ale predsa len e, tu bola jednomyselná podpora výboru AFKO. Ja chcem, aby Európsky parlament nehlasoval za návrh 4 v oceku 30, kde by sa to vlastne zbavilo akejsi účinnosti ja sa obraciam hlavne na socialistov, ktorí predložili tento pozmeňujúci, dopr- doplňujúci návrh. Výbor, pardon, komisia by mala e, reagovať na e, iniciatívu, ak by bolo pozitívne stanovisko. Zatiaľ iba tri e, občianské iniciatívy získali e, pozitívne stanovisko. Iba v prípade vody bolo uskutočnené, uskutočnené vypočutie nie v prípade tých dvoch ďalších. Pani Malmström povedala, že pri TTP nemá, e, nemusí príjmať e, mandát od občanov. Ja sa pýtam, od koho príjma e, mandát pán Timmermans. Ďakujem za zelených. ALE, pán Terika Bras. My sme ako politická skupina e, sa e, naozaj zaujímali o reformu tejto Európskej iniciatívy občanov, keďže je to e, dôležitý nástroj na sú spoluprácu medzi občanmi a inštitúciami, pretože sú často vnímané negatívne. Ale <clears throat> je tu tá správa kolegu Šopflina, všeobecne je dobrá, sú tam pozitívne prvky a e, bolo to jednomyselne podporené na e, výbore AFKO. Napriek pozitívnemu názoru musím uviezť jeden bod, kde by sme mali byť všetci odvážnejší a síce potrebné zlepšenie následných krokov po nejakej úspešnej iniciatíve občanov. To by bol signál, že sme pripravení podporiť, posilniť aj európske iniciatívy občanov. Potom by mali byť vypracované právne akty, samozrejme, v súlade s princípmi, ktorými sa riadi Komisia a Európsky parlament. Niektoré návrhy jednoznačne nepodporujú náš cieľ. honest, I have to say that those amendments run to some extent in the ja musím povedať, že niektoré pozmeňujúce návrhy idú opačným smerom, ako je mandát a čo treba dosiahnuť. No a preto naša skupina predložila vlastné pozmeňujúce návrhy záverom, aby sme komisii a parlamentu dali možnosť zohrávať veľkú pozitívnu úlohu pomoci tým, ktorí sa snažia vytvoriť lepšiu, priateľskejšiu, novšiu Európu. A ja dúfam, že naše pozmeňujúce návrhy získajú väčšinu hlasov našich kolegov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny EFDD slovo dostáva pán Castaldo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Občianská iniciatíva vzbudila obrovské očakávania pre priamu demokraciu po Lisabonsk, prijatí Lisabonskej zmluvy. Je to zákonný pilier nášho hnutia 5 hviezd, no a doteraz len 3 iniciatívy sa dostali do poslednej fázy. Chýbajú nám informácie, to príliš veľká byrokracia. V členských štátoch je rovnaká, rovnaký právny základ a treba nájsť jednoduché spoločné odpovede. A ja chcem poďakovať pánu Šopflinovi, spravodajcovi, ale my musíme urobiť ešte väčšie politické kroky a politické kroky môžu vyriešiť aj konflikt záujmov na komisii. Najskôr ide o prípustnosť, ktorá zohráva úlohu, ale rovnako ide aj o rozhodnutie, či iniciatívu, má za sebou tú cestu, či bude aj pokračovať. Nemôže to byť alebo teda musí to byť povinnosť, musíme sa priblížiť k občanom. Ich snahy o demokraciu nemôžeme len tak prehliadať. Musíme im umožniť touto cestou aj iniciovať revíziu zmluv. I dôležité je pritom dať ľuďom nové možnosti, možno tomu celé novú impuls a dynamiku. A to platí na adresu pani Malmstrom. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny ENF dostal pán Anemans. Áno, kolegyne, kolegovia. Európska občianská iniciatíva, aby ideálne fungovala, tak sa nedá očakávať, že vyrieši demokratický deficit. Dá sa tým podporiť mm, demokratický princíp a atmosféra. Už občania môžu prekladať eh, si eh, obavy, starosti, iniciatívy. No a v správe Schöpflin sa poukazuje na to, že len jediná iniciatíva, ktorá prežila celú komplexitu, no bohužiaľ tiež zlyhala. Takže v podstate my sme za to, aby nástroj Európskej občianskej iniciatívy bol jednoduchší, jasnejší, tak aby európske občianske iniciatívy zaznamenávali úspechy. A v tomto zmysle prekladáme pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne, kolega Anemansen. No a teraz sa na jednu minútu dostal slovo kolega Balco. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Európska občianská iniciatíva by bola nástrojom, ktorý by mohol zaistiť priamy prístup pre občanov do rozhodovacích procesov EÚ, avšak to je veľmi slabý nástroj, treba zhromaždiť milión hlasov a výsledkom bude len návrh komisie. Teraz bolo 51 iniciatív a 3 boli e, prípustné a nebo, nenasledovala potom žiadna legislatívna práca. Spravodaj sa snaží zlepšiť, zlepšiť systém, ale nestačí to, keď sa pozrieme na utečeneckú krízu, vidíme, že politická elita v EÚ je taká vzdialená od názorov populácie európskych občanov. Existujú viaceré prieskumy verejnej mienky, ktoré ukazujú, že v názoroch sú obrovské rozdiely. Európske občania majú úplne iné názory ako európske politické elity a preto potrebujeme európske referendum. To by znamenalo skutočnú priamu demokraciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Balco. Pán kolega Balco, príjmate otázku od kolegu Koberna? Uh, you, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Balco, vážený pán predseda. Ja by som chcel uh, položiť jednoduchú otázku súhlasíte so mnou, že keď ľudia v tomto parlamente môžu presadiť iniciatívu v parlamente, tak ako môžu obyčajní občania také niečo urobiť. Je to len strata času. Súhlasíte so mnou? Kolega Balco? Ďakujem pekne ak som to správne pochopil, naša otázka bola, že ani my nemáme možnosti a, a, príjmať veci v parlamente a či nie plýtvanie času dávať a priestor občanom. Nie, nie je to strata času, ak tvoríme nástroj, ktorý tvorí jasný rámec, ktorý bude fungovať a ktorý bude iný ako súčasná Európska občianská iniciatíva. Myslím, že u vás, vo vašej krajine je možnosť referenda, ktorú občania môžu používať a preto treba vyvinúť nástroj, ktorý je podobný tomu aj v európskej úrovni, e, na európskej úrovni. Ďakujem pekne, pani Švica. A ďakujem veľmi pekne. S Lisabonskou zmluvou je, je, umožne, je umožnená Európska občianská iniciatíva. Na rozdiel od posledného e, rečníka si myslím, že to je e, užitočne, ktorá, užitočný nástroj, ktorý dáva občanom veľké možnosti. A z iniciatív bolo registratívnych, eh, registrovaných len 3 sa dostali do parlamentu a žiadna iniciatíva bohužiaľ nerosiahla pozitívny výsledok. A preto ďakujem pánovi Šepflinovi eh, za prípravu tejto správy. Komisia eh, možno začne konať a uľahčí, uľahčí ľahšiu registráciu Eh, podpisov a takto podporíme komi- Európsku komisiu, aby začala konať. Európska občianská iniciatíva je dôležitý nástroj a potrebujeme to legislatívne zakoniť a potrebujeme eh, to zmeniť eh, na niečo pozitívne. Ďakujem pekne, kolegyňa Švica. Slovo dostáva kolegyňa Tapardel. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia, priama demokracia a podľa atenského modelu nie je taká zastaralá, ako si myslíme. myslíme. Európska občianská iniciatíva, môžem povedať, že to je moderný nástroj na umožnenie participácie občanov v rozhodovacích procesoch 51 iniciatív bolo predložených a zapilo sa do toho viac ako 6 miliónov občanov, tak aby zmenili Európu. Avšak nemôžeme udržia taký falošný obraz. Len tri iniciatívy uh, sa dostali do parlamentu a žiadna alebo požiadanie nasledoval legislatívny akt. Teraz uh, treba zvýšiť mieru úspešnosti iniciatív. No a ako sa to dá urobiť? Treba vytvoriť lepší systém online zhromažďovania podpisov a zvýšiť sensibilizáciu občanov No a treba zapojiť a mladých. A mladí sa aktívnejšie zapájajú do e, života spoločnosti, no a ich, ich participácia by mohla byť príjemným prekvapením. No a ja som preto za zníženie e, veku na e, možnosť účasti na 16 rokov. Treba využiť celkový potenciál mladých tak, aby sa mohli aktívne zapájať do európskych procesov. Ďakujem pekne. A drahá kolegyňa, ja nebudem umožňovať modré karty. Ak som rečníkovi zobral rečnícke slovo kvôli prekročeniu času. Ďakujem pekne, Európska občianská iniciatíva. tuto zaviedla Lisabonská zmluva a, a zapojenie občanov a posilnenie demokracie v európskom rámci. Na, v ehm, istej strane sa jedná o koordináciu a spoluprácu veľmi úzku medzi občanmi a platformami na európskej úrovni. No už a spravodajca sa snaží trochu objasniť slabiny a nedostatky a že treba zmeniť na za, zaistenie zvýšenej účasti občanov v čas hospodárskej krízy. Druhé, treba zlepšiť transparentnosť a účinnosť. Treba, aby si všetci uvedomili, že Európska občianská iniciatíva je opatrenie európskej demokracii, ktoré, ktorého musia profitovať občania, občania Južnej Európy, aby bojovali proti boj proti chudobe, straty, straty dôstojnosti a kovému režimu. A my chceme iniciatívu. Ďakujem pekne, kolega Marias. No a slovo dostáva kolegyňa, kolega Durant na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. V roku 2009 pán Timmermans sa Lisabonská zmluva pokusila vytvoriť priame prepojenie medzi občanmi a Európou. Pravdou je, že je to úplný neúspech, už to tu aj odznelo. V skutočnosti bolo 53 iniciatív, dve ešte v októbri, takže 53 iniciatív, iba 3 mali viac ako e, milión e, podpisov a pritom sa nič nestalo. Vôbec nič. Ja mám istý problém, pretože občania sú ako my a vy Takže mm, vedia, uvedomujú si, že to na nič neslúži, to, čo robia. Tieto kampane si vyžadujú veľa úsilia aj peňazí, občania tomu veria, investujú sa do toho a pritom vidia, že už nič nefunguje. A iniciatívy sa zredukovali na úplne smiešný počet. Treba to povedať jasne. Máte na výber buď e, prídete s legislatívnymi aktami a rečník je prerušený. Ďakujem pekne, kolega Durante. Na 1,5 minúty dostal slovo kolega Zver. Čovány. Ďakujem veľmi pekne, aby som chcel poďakovať a pánu poslancovi Šepflinovi e, za vynikajúcu správu Európskej občianskej iniciatíve, e, ktorá umožňuje občanom podielať sa na tvorbe európskej legislatívy. Táto správa sa snaží zlepšiť fungovanie tohto nového nástroja európskej demokracie, ktorý e, zmenšuje v e, istej miery demokratický deficit. E, už v správe sa poukazujú, poukazuje tiež na niekoľko prekážok, ktoré, ktorým musia čeliť organizátori iniciatív. Už verejnosť sa ozvala veľmi pozitívne na túto občianskú iniciatívu. Za 3 roky bolo viac ako 50, už, ale komisia len 3 iniciatívy označila za prípustné a doteraz zo žiadnej iniciatívy neplynul e, e, nevyplynula legislatívna iniciatíva. Dnes e, máme demokratický problém, ukazuje sa na nefungovanie demokracie. Ja si však myslím, že takýto druh rozhodnutí posilňuje, posilňuje demokraciu, posilňuje európskych občanov a európsku spoločnosť. No a za to ja e, podporujem výzvu správe, Euró- správe Šeplina, že Európska únia a členské štáty musia podporiť európsku iniciatívu a tým posilniť dôveru občanov v tento nástroj. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, kolega Zver. Prepačte, som trošku skoro zaklopal. A teraz má slovo pani Mici. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, Európska iniciatíva občanov je nástroj, ktorý umožňuje, aby vlastne občania zhrávali aktívnejšiu úlohu, pokiaľ je formovanie európskych politík. Takže ide o to, že sa im núka možnosť konať na rovnakej úrovni, ako je Európska rada, Európsky parlament, Európska komisia. Takže to sú v zásade inštitúcie, ktoré sú veľmi vzdialené od občanov. Tento nástroj je zásadný, lebo vlastne znamená šancu pre európskych občanov aktívne formovať politickú budúcnosť v Európe. Takže je to iniciatíva občanov, ktorá zabezpečí prepojenie s úrovňou EÚ, teda to je aspoň tá myšlienka za tým. Avšak ukázalo sa, že tá realita je značne odlišná. Bolo tu množstvo iniciatív, ktoré boli zamietnuté, alebo to dopadlo dokonca ešte aj horšie, boli považované za nepripustné, boli tam určité eh, administratívne prekážky a vlastne to odrádza občanov, aby využívali tento nástroj a formovali politiky. To je neakceptovateľné, to znamená, že musíme vlastne na novo premyslieť tento proces Európskej iniciatívy občanov. Musí to byť čo najpriateľskejšie voči užívateľom, aby sme plne využili tento potenciál, ktorý sa tu núka, aby to bolo možné, aby sa občania zapojili do týchto činností. Ďakujem pekne, teraz kolega Gerike. Gerike, ďakujem pekne za slovo. Pán predseda vážený pán komisár Timmermans, vlastne už viac ako rok som e, poslancov Európskeho parlamentu za Nemecko. Častokrát cestujem po Nemecku a tam mi hovoria ľudia, že vy ste prvý poslanec Európskeho parlamentu, ktorý u nás prejavuje záujem, ináč Európa je od nás tak vzdialená. Čo už sme teda mohli zmeniť? No a v rámci každého takéhoto rozhovoru je jasné, že Európa potrebuje priamu demokraciu, Európa potrebuje zapojenie svojich občanov, to znamená, že musíme spraviť tento odvážny krok smerom demokracie. A preto som veľmi rád, že dnes diskutujeme o tejto téme a že to súvisí vlastne s istou kampaňou so 70 tisícami európskych občanov. Ďakujem pekne za túto iniciatívu. Apel je veľmi jasný. Európska iniciatíva občanov musí byť jednoduchšia, menej administratívne za, za, e, náročná, musí byť účinnejšia. Jednoducho nebojme sa občanov, povedať tým, že sa môžu zapojiť, vyvinú úsilie a potom sa nič nezmení. Jednoducho, by som chcel povedať, odvážme sa takto pôsobiť v oblasti demokracie, nebojme sa e, a skúsme povedať občanom, že môžu sa vyjadriť nielen raz za 5 rokov, keď sú voľby Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, kolega Gigel tu nie, teraz začíname každý aj a teraz má slovo pani Záborská, nech sa páči.

ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Záborská. Zabudol som ešte povedať, že vlastne, pokiaľ ide o prihlásení do spontánnej rozpravy, je tu podstatne viac prihlásených, ako je to možné, takže bude hovoriť iba jeden zástupca za každú politickú skupinu. Nech sa páči, takže pokračujeme. Señorías, yo creo que hay tres conclusiones que se pueden establecer en este debate. Ďakujem pekne za slovo. V zásade by som povedal, že vidím tu tri také závery, ktoré by som mal vyvodiť, pokiaľ ide o túto tému Európskej iniciatívy občanov. Takže ide o to, že či chceme mať e, demokratickú participáciu, legislatíva nefunguje, musíme to zlepšiť, takže hádam sa na tom zhodneme. Pán Timmermans, chcel by som vám vlastne navrhnúť určité riešenie, ktoré považujem za zaujímavé z politického hľadiska, pokiaľ ide o reformu tejto iniciatívy Ide o to, že aké pravidlá by mali platiť v prípade iniciatív, ktoré získajú milión podpisov, ale vlastne nie sú považované za prípustné a jednoducho z dôvodu nejasnosti právomoci musíme na to inštitucionálnu odpoveď. Nie je možné, aby vlastne tu boli iniciatívy, na ktoré sa zabudne, aj keď sa podarilo zbierať skutočne veľmi vysoký počet podpisov a že sa povie, že z istých dôvodov sa nemôže na tom ďalej pracovať. Ja by som chcel navrhnúť, aby tu bola reakcia strany komisie, aj ak by to znamenalo, že by sa vlastne poukázalo na to, že sú tam určité dôvody, ale komisia musí zareagovať. Ďakujem pekne. Teraz kolega Škrípek, nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Vlastne viacejkrát sme o Európskej iniciatíve občan diskutovali oficiálne my oficiálne. Od roku 2012 vlastne máme už tento nástroj v rámci európskej politiky a je tu množstvo iniciatív, ktoré poukazujú, aký úspech, respektíve zlyhania. Ako jeden z vás, totiž to nebol tu žiadny následný legislatívny proces. Ja tu v tejto inštitúcii som propagoval eh, iniciatívu One of Us a som bol veľmi rád, že je tu návrh spravodajca, aby tento nástroj bol silnejší a prístupnejší európskym občanom. Ale myslím si, že to ešte nestačí. Pán komisár, mohli ste vysvetliť občanom, prečo je tu, nejas, prečo je tu nedostatočná transparentnosť. Ako je možné, že inštitúcia, ktorá je zodpovedná za tento nástroj, aj e, sa zapodieva hodnotení prípustnosti nejaký neutrálny orgán. Kedy vlastne komisia bude posielať riadne odôvodnenie e, iniciatívom, ktoré boli zamietné minulosti alebo prečo ne, sa vlastne neposiela rozhodnutie, keď eh, komisia eh, nemá nejaké opodstatnenie. Takže chcem sa spýtať, eh, ako je to, ako je to tak, keď vlastne je tu, sú tu 2 milióny občanov, ktoré vlastne chcú zabrániť tomu, aby sa vraždili deti pred narodením, takže ako budete k tomu pristupovať? Ďakujem pekne, kolega Škripek a teraz kolega Ferreira. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Takže máme túto správu, máme tu určitý nástroj, ktorý má zlepšiť vlastne fungovanie Európskej únie po Lisabone. Išlo tu o, o to, ako zapojiť občanov do politiky a Európska iniciatíva občanov vlastne od začiatku bola, bola takým zvláštnym, takým, takým zvláštnou snahou zmeniť nedemokratickú štruktúru. Nesieme zabúdať, že ako to vlastne je, ako to celé vznikalo a ako sú vlastne eh, ako sa vlastne bránilo referendu o Európskej únii. Takže bola to vlastne, celá tá zmluva bola ratifikovaná za chrbtom občanov a po rokoch sa ukázalo, že tento tzv. národnej demokracie vlastne nefunguje. Boli tu desiatky pokusov a snah a vlastne boli tu aj tri iniciatívy, ktoré, spojili, e, ktoré splnili kritéria Európskej iniciatívy. Ani tam sa neudiali žiadne následné kroky. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Ferreira. Teraz pán Šoltes. za slovo. Nože, občianská iniciatíva je nástroj za priame vyjadrenie a zapájanie do demokracie. A mnohé neúspešné iniciatíve a tiež ignorovanie komisie úspešných iniciatív tiež spôsobujú sklamanie z inštitúcií EÚ. Nuša občania očakávajú, že to, čo je napísané, um, bude aj platiť to, čo je napísané v Lisabonskej zmluve ako uh, podoba demokracie, aby sa tiež uplatňovala tak, ako sme už uh, počuli. Treba ešte urobiť uh, väčšie kroky, aby iniciatíva platila a treba zjednodušiť pravidlá. Pravidlá musia byť jasné, pretože dnes sa nefungujú. No a keď chcem niečo povedať, tak Európska občianská iniciatíva ukazuje, ako funguje participatívna demokracia. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Šolnes. Teraz kolega Arnott. Táto myšlienka znie úžasne. Viac demokracie, viac sily. Späť k eh, občanom, ale to ešte nefungovalo. Iba 3 z 53 boli zatiaľ prehlásené za prípustné. A naviac, to nie je účinná cesta k novej legislatíve. Ja som dnes musel cestovať cez Švajčiarsko, aby som sa sem dostal. A mimo EÚ Švajčiarsko e, je akýmsi lídrom. E, ľudia tam skutočne majú možno sa vyjadriť prostredníctvom referenda. To je naozaj dobrý príklad e, priamej demokracie. Švajčiarsko nám všetkým ukazuje cestu a ja si myslím, že každá krajina EÚ by sa mohla zo švajčiarského príkladu poučiť. Ďakujem pekne, pán Arnold. A teraz pán Obermajer na záver spontánnej rozpravy. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto európska iniciatíva stojí na dobrej myšlienke, teda viac zapojiť občanov, ale mnohé v EÚ je naďalej iba akýmsi slubom. Už tri roky existuje tento inštitút, 53 iniciatív a žiaden skutočný legislatívny návrh. Dokonca ani pri TTIP to nebolo účinné, čo si o tom majú myslieť občania. Je to naozaj nástroj, ktorý nie je dostatočne eh, ľahký na použitie Je to pokus, ale v praxi to zlyhalo. Táto iniciatíva to je iba placebo a občania naďalej budú akurát zavadzaní, pán komisár. Ďakujem pekne, pán Obermajer. Teraz za komisiu pán komisár Timmermans. Ďakujem, zopakujem to, čo som už povedal v úvode. Komisia je pripravená spolupracovať so spravodajcom a s celým parlamentom a zistiť, do akej miery by sa dali uplatniť e, tie zlepšenia, ktoré sú obsiahnuté v správe vo vzťahu s Európskou iniciatívou občanov. Ja chcem s vami naozaj spolupracovať tak, aby sme iniciatívu zlepšili tam, kde sa to bude dať. Možno, že sa budeme musieť pozrieť aj na nariadenie, ale komisia sa určite nebude zdráhať toto spraviť. Zároveň musím povedať nasledovné. Z iniciatívy môžete spraviť niečo, čo, čím nie je a potom e, to kritizovať, ale je to dosť jednoznačné. E, vyplýva to zo zmluv a na zmluve sa uh, zhodli všetky členské krajiny, ratifikovali ich národné parlamenty, takže nad rámec zmluv nemôžeme ísť, aj keby to možno, že bolo pekné. Komisia je zodpovedná za to, aby dohliadala na uplatňovanie pravidel a v zmluvách sa hovorí, že táto Európska iniciatíva občanov je nástroj, ktorý má zapojiť občanov do dialógu. Nie je to nástroj, ktorý im dáva iniciatívu v právnych E, záležitostiach, to je niečo iné. Ak sa vám to nepáči, v poriadku, ale nemôžete teraz e, obviňovať Európsku iniciatívu občanov. Má to byť akýsi doplnok reprezentatívnej demokracie, tak aby sa ľudia mohli zapojiť do diskusie v reprezentatívnej demokracie. Nie je to alternatíva tejto demokracie. A ja si myslím, že ani Európsky parlament by nechcel uh, byť úplne mimo. Ide o to zapojiť občanov do politického dialogu. Ak komisia uplatňuje pravidlá, tak uh, musíme častokrát povedať, že iniciatívy nesplňajú požiadavky. Môžeme zmeniť pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať. My sa samozrejme pokúsime to zlepšiť. Už sme sa o to aj pokúsili. My sme sa snažili poskytnúť isté e, rady autorom iniciatív aj pri reformulácii otázok, tak aby to splňalo e, požiadavky. My sme sa naozaj snažili e, spolupracovať, ale komisiu nemôžete obvinovať z toho, že uplatňuje pravidlá. Nebolo by to v poriadku, keby sme pravidlá neuplatňovali len preto, aby sme dovolili ľuďom prichádzať s rôznymi iniciatívy. Takže tu budem neústupčivý, aj keď zopakujem, že my chceme naozaj spolupracovať so všetkými zainteresovanými s cieľom to zlepšiť. Ja tu vidím veľký potenciál pri tomto nástroji. Je to dosť ľahké po E, krátkom čase e, zavrhnúť tento nástroj, pretože to nie je to, čo e, by ste chceli. Nie je to také vážne, ako sa to opisuje a nie je neskoro to zlepšiť tak, ako to jasne vyjadril pán Šöpflin a ďalší, ktorí sa podielali na vypracovaní tejto správy. Ďakujem pekne, pán Timmermans. Teraz ešte pán Šöpflin na záver. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili počas tejto konštruktívnej diskusie. Až na jedných dvoch, možno všetci boli konštruktívni a taktiež sa chcem poďakovať podpredsedovi komisie. Niektorým otázkam by som sa možno, že chcel vyjadriť. Nemôžem všetko zhrnúť, čo tu odznelo to, čo povedal pán Görins, revalorizácia demokratickej legitimity, na to sa musíme pozrieť zblízka, e, zapojenie občanov, o tom sa častokrát hovorilo a potom e, následné opatrenie, o tom hovorí taktiež viacerí. Nikto to síce nevie, ale ja mám diplom e, správa a pri právnych nariadeniach a pri uplatňovaní pravidel, aby som vás citoval, tak tu je vždy istý manevrovací priestor, takže možno, že by som na vás apeloval, aby ste boli flexibilnejší pri uplatňovaní pravidel. Mm, mm, myslíte na ten milión, ktorých sa to týka. Choose treaty change. Now this has come up. My own take on this is that yes, treaty change will... zmena zmluvy. Áno, ja si myslím, že jedného dňa sa dostane, ale nie v súvislosti s ECI, e takže primárny, primárne právo sa nespadá. No a chápem, že momentálne ECI môže vyzvať komisiu, aby začala niečom konať, ale tak, ako sú veci dnes, nemôže to diktovať, diktovať E, legislatívu. No a ja tiež chápem, že si aj nemôžu ovplyvniť súčasné procesy, aj keď vstupy, ktorou sa vnímajú ako dôležitá súčasť e, politiky. Takže občania sú predsa aktérmi, takže som rád na záver povedal, že ďakujem pánu Timmermansovi, no čo sa týka ACI, ste na ťahu a som si istý, že váš tým urobí všetko,